Chers collègues, la séance est reprise. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme. Začíname oznámením kolegyne Gardia Sabal, pokiaľ ide o finančné aktivity Európskej investičnej banky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Viete, že prednedávnom sme trošku poupravili formu toho, ako riešime tento dosie. Tento rok je to na výbore EKON, aby pripravil správu. My pripravujeme stanovisko a budúci rok to budeme opäť eh, my, eh, výbor pre rozpočet, ktorý bude gestorským výborom pre túto správu. Takže teraz predložíme stanovisko. Chcela by som zdôrazniť štyri hlavné myšlienky. Viete, že tie stanoviska by nemali byť nejaké rozsiahle. Samozrejme, chcela som prvom rade zdôrazniť dôležitú úlohu EIB. Chcela som zdôrazniť aj jej prácu, jej účasť na európskom rozpočte v súvislosti s čoraz väčším počtom finančných nástrojov Aj z tohto dôvodu je rozpočet čoraz viac komplikovanejší, ehm, participujú na ňom viacerí aktéry, tých finančných nástrojov je už teraz viac a preto hovoríme, že potrebujeme lepšiu informovanosť a lepší prístup k informáciám a to, aby samotné informácie boli jasnejšie, aby sme následne potom mohli prijať lepšie informované rozhodnutia k rozpočtu. Je veľmi dôležité, aby existovala istá časová koherentnosť, ale aj koherentnosť vecnej povahy e, v súvislosti s jednotlivými iniciatívami či budúcimi iniciatívami. Ja si myslím, že treba dať na stôl budúci plán o um, vonkajších investíciách. Áno, to, to sa ešte len pripravuje, ale treba to samozrejme um, skoordinovať s externým mandátom EIB. Um, tých línií, tých krokov je niekoľko a nevždy všetky tieto línie prebiehajú simultánne, ale preto hovoríme práve o koordinácii, aby sme, sa, aby sme naozaj vyvinuli úsilie a nie, že každá, každý subjekt si bude pracovať po svojom. Ďalej hovoríme o zodpovednej a spravodlivej politike zdaňovania. Hovoríme o dobrej správe, v súlade s mm, vonkajšou stratégiou spravodlivého zdaňovania v súlade s tým, ako hovorí komisia. Čiže cieľom potom by bolo to, aby, aby dochádzalo k podvodom, aby veci boli netransparentné, eh, aby banka nemohla spolupracovať s prostredníkmi, ktorí pôsobia povedzme v daňových rajoch. Takže aj o tom hovoríme. Takže to sú naozaj v kocke tie štyri hlavné myšlienky. Vítam, uvítam samozrejme všetky vaše pripomienky. Ďakujem. Merci, madame Gadezabal. Merci pour... Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. A teraz očakávame reakcie kolegov. Pani Jetemaky ako prvá. Kiitoksia. Mukava nähdä teitä kaikkia kesän jälkeen. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že vás tu všetkým, všetkých teraz vidím opäť po letnej prestávke. Ďakujem spravodajkyni za predložené stanovisko. Oceňujem to, čo ste uviedli. Zdieľam váš názor, ale predsa len mám zo pár prípomienok. Európska únia musí postupovať konzistentne v tom, čo robí. Európsky parlament prijal opatrenia, na boj proti daňovým rajom, aby sa ich existencia stiažila a v tomto kontexte sa zdá byť trošku, trošku zvláštne, že by EIB mala vykonávať financovanie v súvislosti so subjektmi, ktoré spolupracujú alebo nejakým spôsobom sú zapojené do pôsobenia daňových rajov. Myslíme si, že toto treba ešte upraviť, treba sa na to pozrieť. A samozrejme je to aj vec, e, ktorá trápi európskeho ombudsmana. E, treba, aby došlo k, nápravnej, k nápravným krokom, to je zásadné. Ďalším bodom, o ktorom hovorila pani Gardia Zabal, je transparentnosť. Pravidla transparentnosti a zmluvy, ktoré zavezujú všetky inštitúcie, vyžadujú transparentnosť a dobrú správu od všetkých inštitúcií a podľa mňa do toho spadá, alebo do tejto skupiny inštitúcií spadá aj Európska investičná banka. Preto sa zdá byť trošku zvláštne, aby EIB minulý rok eh, na jeseň zmenila svoje pravidlá pre transparentnosť a s tým, že banka nadväznosti na túto zmenu mohla označovať viac a viac dokumentov ako dôverné. A to sa mi zdá, že je v rozpore s duchom transparentnosti. Úrad ombudsmana takisto poukázal na to, že EIB v minulosti nerešpektovala vlastné pravidlá transparentnosti. To treba zmeniť. Vzhľadom na čoraz zväčšujúcu alebo rozširujúcu sa úlohu banky a prostriedky, ktoré sú v dispozícii pre banku, si musíme byť istí, že pravidlá, tieto pravidlá budú rešpektované a prepojenia na daňové raje budú jednoducho narušené. Áno, takže váš plán bojovať eh, proti fiskálnej optimalizácii a daňovým rajom, no ale ak takéto niečo existuje, je to preto, lebo krajiny EÚ sú hlúpe a navzájom si konkurujú. Toto je naozaj európska téma. Je to európska téma. A ako túto internú konkurenciu, ako s ňou skoncovať v rámci samotnej EÚ? Kto ďalší by chcel reagovať na to, čo povedala pani Gardia Sabal? Pán Muresan. Veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať pani Guardia Sabal za predložené stanovisko. Zdieľam to, čo uviedla, najmä teraz, keď eh, vidíme, že um, dochádza k diverzifikácie, uplatňovaniu nástrojov EIB. Práve teraz potrebujeme zabezpečiť súlad, eh, súhrný prístup, no a Úloha EIB sa ďalej aj posilňuje v tvarov tvar členským štátom a teraz sme svedkami e, pomerne veľkých rozporov medzi expozíciou EIB, ak sa pozrieme na situáciu v jednotlivých členských štátoch. Preto práve potrebujeme vyhodnotiť e, tie práve príčiny alebo tie samotné príčiny, či už ide o krajiny, ktoré nemajú tak rozvinuté finančné trhy, nemajú e, skúsenosti s, s PPP, krajiny, ktoré ktoré informácie k dispozícii nemajú napríklad a preto sa musíme ubezpečiť, aby EIB ehm, e pomohla všetkým členským štátom, pomohla im s, s informáciami, expertízou, so skúsenosťami a ja samozrejme nenavrhujem, aby existovala nejaká geografická koncentrácia. Um, um, ja skôr navrhujem rovnaké podmienky pre všetkých, ktoré v súčasnosti neexistujú, pretože jednotlivé krajiny, niektoré krajiny nemajú príslušnú legislatívu, finančné nástroje PPP sú v nevýhode, čiže ja naozaj nabádam EIB, aby s týmito krajinami spolupracovala. A po druhé, neviem, či tu máme zástupcu EIB dnes medzi nami. Pokiaľ áno, tak by som to rád položil vo forme otázky. Pokiaľ nie, tak to dávam na úvahu kolegom. Mali by sme to ujasniť e, s bankou. Iniciatíva odolnosti EIB. Tam e, sa zamerávajú na, na západný Balkán, na južné susedstvo, ale nie na východné susedstvo susedstvo. A pokiaľ ja viem, tak parlament vo svojich správach, vo všetkých predchádzajúcich správach povedal, že východní susedia sú pre nás veľmi dôležité. Pozrite sa na vývoj na Ukrajine, potrebujeme podporiť reformy na Ukrajine, potrebujeme podporiť rozvoj v týchto eh, východných krajinách. Čiže ak, mm, ak, z môjho pohľadu táto mm, iniciatíva odolnosti, teda to, že sa koncentruje len na juh a západný Balkán, no už e, mm, ja to chápem takto a preto by som si to rád ešte vyjasnil s bankou, ako bol ten záber myslený. Viete, v minulosti Ekon a Kont výbory monitorovali EIB aktivity a tam aj predseda zohrával veľmi dôležitú úlohu do budúcna náš výbor bude zohrávať zvýšenú úlohu pri monitorovaní EIB. Ja si myslím, že je to, to, že je to ten správny krok a je to takto správne. Ďakujem. Ešte niekto ďalší by chcel vystúpiť? Myslím si, že Európska investičná banka bude zohrávať čo dôležitejšiu úlohu. Komisia by mala prísť s návrhmi na vytvorenie nového investičného fondu strategického nielen v Európe, ale snad aj v Afrike. Takže naozaj sa musíme ubezpečiť, že tu bude určitá špecifická pridaná hodnota EIB a že v tých operáciách nebude e, tým výťazom alebo nebudú prínosy iba pre EIB, ale že to naozaj bude nástroj určitej politiky. Uzavrete to, pani Kardiasabel? Nechcete? Nie, zdá sa, že hovoríme spoločným jazykom, máme pozmenujúce návrhy, budeme na nich pracovať, aby sme čo najskôr mali finálnu verziu. Ďakujem. Dobre teda. Pozmeňovacie návrhy je možné predkladať do 20. septembra na poludne. Výbor bude hlasovať 10. a 11. oktobra o návrhu teda stanoviska kolegyne Gardia Sabal a Ekon bude hlasovať o správe na záver novembra, pričom už v decembri by to mohlo byť v pléne. Pani Gardia Sabal. keďže ste mali slovo a ste tu. Možno by ste sa s nami mohli podeliť o vaše úvahy, pokiaľ ide o externú spoluprácu a nástroje. Čiže keby ste sa vedrili k správe Komisie pre radu a parlament, pokiaľ ide o platformu EBEC. Ďakujem veľmi pekne chcem len vysvetliť, že na koordinátoroch sme sa rozhodli pozvať komisiu, aby prišli medzi nás a informovať nás, pomôžme nás o tom. Tak bolo tomu tak podobne aj počas predchádzajúcich rokov, keď sa pracovalo na základe tejto platformy. No a tento rok sa mi to zdalo byť obzvlášť dôležité, najmä na základe oznámenia komisie ohľadne možného investičného plánu, nie možného, ale ten plán je už reálny, pripravuje sa, takže dúfajme, že nám budú môcť poskytnúť ďalšie informácie, preto sa nám zdalo byť veľmi zaujímavé pozvať ich medzi nás a e, vypočuť si všetko, čo bolo možné, všetky informácie, o ktoré sa s nami mohli podeliť, e, hlavne tejto iniciatívy, čiže asi bude zaujímavejšie si vypočuť zástupcov komisie než mňa, ktorí nám budú môcť dať všetky tieto informácie. Ďakujem. Eh bien, je transmets votre souhait. Dobre, takže pán zastupca, padlo tu želanie, aby ste vystúpili. Excuse me, that was, that was for the commission check for, is that right? Monsieur José Beg Planas. José Beg Planas is a DEFCA. Ja som tým sa skázala som z DG ECFIN a vzhľadom na povahu predbežného pohľadu správy EUREK, tam ide o aktivity od polovice júla do konca roku 2015 a samozrejme e, ide o získanie pohľadu na nedávne pohyby, pokiaľ ide o vonkajší investičný plán. Najprv by som vám ponúkol mm, informácie k tomuto a kolega potom poinformuje. Ehm, kolega z DGFK, pán Josef Karces Planas, potom vysvetlí externý investičný plán neskôr. Takže ten predbežný, to predbežné stanovisko, pokiaľ ide o časový harmonogram, pretože správa ešte dosiaľ prijatá na toto obdobie nebola. Chcem vysvetliť e, súvislosti. Určite si spomeniete na prvú verziu správy, to je správa komisie o aktivitách Európskej platformy pre mm, spoluprácu a vonkajšiu spoluprácu. V roku 2012 bola zostavená skupina expertov na, na žiadosť rady a parlamentu. My sme prvú z týchto správ pripravili v apríli, vysvetlili sme ju i na pôde parlamentu minulý rok v apríli. Mnohí si spomeniete. Pokiaľ ide o platformu alebo zriadenie platformy pre spoluprácu a rozvoj, No už tam sme chceli optimizovať e, jednotlivé prostriedky aj po, a kroky, nuž a v tom je vlastne aj práca, ktorú sme uskutočňovali v kontexte práce expertov, teda hovorím, to je od augusta do decembra 2015. Pokiaľ ide o skupinu pre tvorbu politiky, mm, tam sú rôzni zástupcovia z členských štátov, um, bol, tom bol v tom zapojený aj parlament, SVČ a tak ďalej. Komisia poskytuje aj sekretariat, ktorý zabezpečuje koordináciu. Skupina pretoru politiky sa stretla niekoľkokrát, diskutovalo sa o technickej práce 17. decembra 2014, 31. júna 2015, 2. E, oktobra a opätovne 6. novembra 2015 Technická práca pokračovala, útvary komisie vykonávali túto prácu, spolupracovali zástupcovia členských štátov, finančné inštitúcie, Európsky parlament a tak ďalej. A obdobie, mm, teda koncentrovali sme sa tam na mobilizáciu mm, zdrojov a na boj proti klimatickým zmenám. Každá na, po každej správe bolo zorganizované jedno zasadnutie technickej skupiny a nakoniec ešte prebehlo jedno ďalšie zasadnutie k financovaniu. Ďalšia správa, teda súčasná správa, poskytuje aktualizáciu o štruktúrálnych otázkach, pokiaľ ide o tzv. blending facilities, to je, to sa týka práve toho UBEC, tam ide o správu, opatrenia, odporúčania, dvora auditorov a tie, ktoré boli vydané v roku 2014. Ďalej hovoríme o zapojení ďalších aktérov a tak ďalej. V správe sa hovorí o technických zásadnutiach, o, hovorí sa tam podrobnejšie o práci, o mobilizácii e, zdrojov zo súkromného sektora, boj proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Záverom správy je to, že tento, tento nástroj priniesol to, čo sa od neho očakávalo. Jeho, jeho post, ten, ten postup bol úspešný a väčšina odporúčaní dvora auditorov, pokiaľ ide o efektívnosť tohto nástroja, bola už e, predmetom analýzy a komisia samozrejme sa bude ďalej venovať ďalej procesu a um, obavám, pokiaľ nejaké vzniknú. Takže v rámci EUBEC budú pokračovať e, stretnutia ehm, po, po konci ehm, obdobia a v praxi viete, že ide o to, že je to, ehm, že témou je reakcia na migračnú krízu. Kolega vám potom tomu ešte povie ďalej podrobne, ale zároveň sme sa venovali aj práci so súkromným sektorom Ďalej sme sa venovali aj praktickým otázkam v súvislosti s aktivitami blending a možno, že by som mohol ďalšie podrobnosti poskytnúť, ak máte konkrétne otázky. Možno by som mohol odpovedať teraz, ešte predtým, než sa dotknem samočného investičného plánu, respektíve predtým, než kolega sa k tomu podrobnejšie vyjadri. Ďakujem. Ďakujeme. Takže pani Katia Zabal, otázky k obdobiu júl 2014, december 2015. Máme nejaké? Nie. Takže nech sa páči, pán kolega z komisie môže nadviazať. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že tu nemôže byť môj riaditeľ. Mal prísť ale sú tu iné schôdze, ktoré prebiehajú paralelne. Ide konkrétne o prípravu externého investičného plánu komisie, takže dúfam, že chápete, že tie tlaky sú veľmi veľké v tomto období a je kopa práce, ktorá momentálne prebieha. Preto teda vystúpim ja, ale veľmi takým obozretným spôsobom vám poskytnem len taký všeobecný rámec toho, čo je predmetom diskusie, aké sú tie hlavné línie diskusie. No a potom na to nadviaže viacero rozhodnutí komisie, nariadenia a tak ďalej. Budú predložené e, v postupe komitologickom s kontrolou Európskeho parlamentu. Dovolte mi, aby som hlavne poukázal na to, že v rámci platformy sme mali minulý útorok schôdzu schôdzu, na ktorej členské štáty, finančné inštitúcie, relevantné generálne riaditeľstva a Európsky parlament mohli participovať. A ako kolega tým povedal, bolo to taká prvá schôdzka všetkých e, aktérov tohto investičného plánu a dali sme im aj taký prvý prehľad toho, ako si to my predstavujeme. Tento investičný plán je súčasťou nového partnerského rámca s tretimi krajinami, pokiaľ ide aj o Európsku agendu pre migráciu. Čiže je to jeden z pilierov tejto agendy. A ten externý investičný plán, jeden z jeho hlavných cieľov je, alebo takto má to podobné črty ako EFSI, Európsky fond pre strategické investície. Ten je určený na interné účely, ale aj tu na, v tomto externom fonde máme podobné piliere, máme podobnú štruktúru. V zásade sa zameriavame na riešenie tých prapríčin migrácie. Hlavným dôvodom alebo hlavným cieľom je podporovať hospodársky rast a zamerať sa na také projekty, ktoré majú najlepšiu schopnosť priniesť rast a zamestnanosť v krajinách pôvodu. <clears throat> ako som už uviedol, tento investičný plán má tri piliere, rovnako ako FC. Prvý, tam vychádzame zo skúseností, ktoré sme nadobudli za ostatné roky, pokiaľ ide o blending facilities. Ide o využívanie finančných nástrojov s filozofiou blendingu s cieľom vytvoriť záruku takú, ktorá nám pomôže obsiahnuť sektory a krajiny, kde rozvoj súkromného sektora je problematický. Tento prvý pilier Je to samozrejme spojené s potrebou vytvorenia fondu na udržateľný rozvoj. Na tento prvý pilier bude podporený ešte aj dvomi ďalšími piliermi. Poprvé technickou pomocou, ktorá sa bude poskytovať finančným inštitúciám, hlavne lokálnym, ale aj krajinám a ďalším aktérom programu. Tak, aby mohli pripraviť projekty v rámci tohto rámca. Po tretie, a tu nadviažeme na skúsenosti Európskej komisie, je to pilier na podporu lepšieho podnikateľského prostredia v našich partnerských krajinách. Hlavný cieľ momentálne tohto programu spočíva v integrovanom finančnom balíku na pokrytie finančných investícií regiónom v Afrike a v susedstve. A ako som už v úvode povedal, tým hlavným problémom, tou hlavnou otázkou je zmeniť zameranie existujúcich blending facilities, teda napríklad facilita pre investície v Afrike, to je relatívne nová vec, a potom tá facilita na investície v susedstve, čiže ich preorientované tak, aby sa riešili príčiny migrácie. Členské štáty napríklad požadovali v útorok, aby došlo k takéto zmene e, plynula, teda nie je nejaký sek, úplná zmena, napríklad pokiaľ ide o sektory, ktoré sa s týmito facilitami podporovali, ako napríklad energia, transport, e, e, čistá voda a tak ďalej. A ďalej to budeme podporovať, ale ten dôraz teraz bude skôr kladený na podporu súkromného sektora a podnikateľských príležitostí pre súkromný sektor v týchto krajinách, tvorba pracovných miest, v minulosti tieto projekty predstavovali relatívne malé percento e, tých blending facilities, 9 či 10 percent maximálne. V niektorých tých nástrojoch to bolo iba 4 či 5 projektov. Čiže hlavným cieľom je zmeniť tieto investičné nástroje na také platformy, ktoré na jednej strane budú financovať investície na základe rovnakých pravidiel a modalít, ako tomu bolo doposiaľ v rámci blending facilities ale zároveň by sa mal napríklad využiť ten fond podľateľný rozvoj, to je tá záruka na rozšírenie kapacity finančných inštitúcií na pôsobenie v týchto, v týchto oblastiach. Spravovanie alebo riadenie takéto iniciatívy si iste vyžiada veľkú mieru koherentnosti. To, čo sme kedysi robili v jednom regióne, sa musí systematizovať pre celú Afriku a susedský región a s možnosťou rozšírenia aj na ďalšie regióny do budúcna. A tie štruktúry budú podobné ako v minulosti. Čiže strategická rada, ktorá bude riadiť a bude takým orientačným grémiom, pokiaľ ide o ten program ako celok. A potom budú operatívne rady, ktoré budú schvalovať projekty pre tieto investičné platformy. Tuším, by som to tu ukončil. Aby som sa ešte možno vrátil k tým sumám, ktoré by mohli možno zaujímať váš výbor čo máme teraz v dispozícii. Komisia oznámila, že dá k dispozícii 3,1 miliardy do konca roku 2020. To máte v oznámení o migrácii. Zloženie tejto sumy 2 miliardy z EIB, 400 miliard z rezervy pardon, z EDF, nie z EIB, z EDF, potom ENI, teda susedské investovanie a potom 160 miliónov z afrického nástroja. A dúfame, že pákovým efektom dosiahneme asi 31 miliárd čiže 1 k 10, ten pakový efekt, s ktorým počítame, je to relatívne nízke v porovnaní s tým, čo sme dosahovali s tými facilitami, s tými nástrojmi v minulosti, ale chceme byť taký skromnejší a požadujeme od členských štátov, aby doplnili tieto prostriedky a v tom prípade by ten pakový efekt mohol byť ešte väčší než 1 k 10. Takže už toto naozaj uzavriem. Ďakujeme. Ďakujeme za opis toho mechanizmu a vidíme aj ten dôraz a ten efekt. Dúfam teda, že členské štáty budú pozitívne reagovať na vami vyslovenú žiadosť a že sa e, priblížime teda k ešte vyšším, ešte vyšším číslam, že takto doplní doplnia prostriedky z e, európskeho rozpočtu. Pani Katia Saba, máte nejakú otázku? Áno, mám, položila by som, nech sa páči. V prvom rade by som chcela poďakovať za všetky poskytnuté informácie. Áno, v závere vášho vystúpenia ste nám poskytli údaje, ktoré vlastne najviac zaujímajú náš výbor, pretože tam práve vidíme, samotný rozsah fondu a odkiaľ budú zdroje pochádzať. Hovorili ste na záver o možnosti, aby členské štáty prispievali k tomuto fondu, ale bude to e, dobrovoľný príspevok, budú musieť zložiť aspoň nejaké minimum, bude to fungovať ako FC, e, pri EFSI sme si najprv mysleli, že všetko dostaneme a potom sa ukázalo, že budú musieť prispievať aj členské štáty. A ešte ďalšia otázka, neviem, či dokážete na ňu zodpovedať, respektíve, či tá informácia vôbec existuje. Kto bude riadiť tento fond? bude to EIB nejakým spôsobom, alebo vy tu zriadite nejaký subjekt, alebo bude to nejaký výbor, ktorý bude za to zodpovedný, ktorý to bude riadiť. Ďakujem. Et de veiller à ce que ce ne soit pas une nouvelle dépossession des prérogatives du Parlement. Áno, aby znova nebol parlament obraný o svoje právomoci nejakým spôsobom. Takže poprosím vás, odpovedzte na otázky pani Gardia Sabal. Mikrofón. Principio... Ďakujem. Pokiaľ ide o jednotlivé príspevky, ktoré majú vyplácať členské štáty, tie majú mať dobrovoľnú povahu. Neexistuje žiadny formálny záväzok v tejto chvíli, ale musím vám povedať, že na zasadnutí vo štvrtok kedy sa zvyšla platforma, niektoré členské štáty oznámili svoj záujem zúčastniť sa. Nemáme ale nič potvrdené, ide, ne, nejde o jednoduchú vec, pokúsime sa, kom, pokúsime sa ďalej na tom pracovať. Keď bude program postupovať, budú viditeľné výsledky, možno potom členské štáty budú mať, povedzme, väčšiu chuť sa zúčastňovať na práci v kontexte programu. Pokiaľ ide o to riadenie, Rozhodnutie ešte nepadlo, ale v prvom rade tie prostriedky, ktoré sa využívajú, e, už existujú, nebudeme žiadať o nič navyše. Mm, bude sa to riadiť zo strany komisie. Je zrejme, že EIB bude zohrávať dôležitú úlohu v kontexte programu. EIB predstavuje 30 percent financovania jednotlivých finančných nástrojov, čiže minimálne ako, minimálne ako gestor tých súvisiacich platformiem to bude mať, sa, sa tomu bude venovať. Nezabúdajme aj na know-how, pretože v rámci know-how musí EIB zohrávať dôležitú úlohu. Takže predsedníctvo alebo teda parlament bude riadne informovaný o pokrokoch, ktoré sa dosiahnu, pokiaľ ide o tento návrh, takže nemajte obavy. Bien, nous allons en rest... Dobre, takže tu uzavrieme túto dôležitú správu. Všeobecná orientácia je nám zjavná. A teraz Poďme k Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Slovo dostane kolega Sarvama, povie nám, ako sa Microsoft môže dostať k troške peňazí. Áno, ďakujem pekne. Áno, to, čo tu máme, je ďalšia žiadosť o využenie Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. A to je to taký objemnejší prípad. 1441 zacielených príjemcov sa to týka, to sú skutoční ľudia z tých 2000, ktorí boli prepustení vo Fínsku. Relatívne typický prípad globalizácie. Spomínate si na Nokiu, ktorá padla. Prvé 10 ročie tohto tisícročia to im úplne patrilo ale potom to už išlo dolu kopcom, Android, iOS, čiže Microsoft kúpil Nokia a takmer okamžite začali prepušťať. Žiadosť spĺňa všetky kritériá a celkový rozpočet predstavuje 8,94 milióna eur príspevok EGF je 60 teda 5,364 milióna eur. Toto prepušťanie sa týka zamestnancov s rôznou mierou kompetencií, naozaj tam mnoho veľmi zrušných, kvalifikovaných zamestnancov, ale je to veľmi špecifický sektor, teda ani táto schopnosť, kvalifikácia im veľmi na trhu práce nepomôže nie je to len Microsoft, ale sú to aj ďalší subdodávateľia vo Fínsku, ktorí sú takýmto spôsobom postihnutí. Takže špecificky chcem poukázať na to, že teda je tu viacero vecí. Poprvé, členská krajina by mala vyčleniť sa prostriedkov na kontrolu toho, čo sa udeje pokiaľ ide o využitie prostriedkov z rozpočtu EÚ. V mnohých prípadoch sa to reálne neudialo alebo neudialo dobré. V predchádzajúcich prípadoch, ku ktorým došlo v tejto konkrétnej krajine a ešte aj v tomto prípade špecificky naozaj zabezpečili dostatok prostriedkov na kontroly efektívnosti všetkých opatrení. A ešte ďalšia vec, to chcem povedať, je, že a sú tu naozaj služby pre tých prepustených, naozaj jedna k jednej. V prípade iných EGF e financovaných e, prípadov to bolo veľmi úspešné a aj v tomto prípade Microsoft e, k takýmto individualizovaným službám dôjde. To je všetko, nič špeciálne, nemám žiadne dátumy, ale snáď pán predseda dátumy bude mať a oboznámi nás s nimi. Áno, ďakujem pekne, pán spravodajca. Pokiaľ ide o tie dátumy v vašej správe, pozmaňovacie návrhy sa dajú predkladať do 15. septembra na poludne. Výbor EMPL bude hlasovať 26. septembra a náš výbor 26. alebo 29. septembra. K správe pána Sarvamu chce niekto prosím vystúpiť? Povedať, ako to vidí? Nie. Takže môžeme ostať pri rovnakom fonde. Tak takto, uzavrieme túto tému, pretože správa kolegu Gonzalesa Ponsa, Eriksen a um, EGF e, toto sa presúva a keďže hlasovať máme začať 15.45 e, či 15.50. Áno, sme veľmi presní, dnes sme veľmi presní. Tak môžeme, môžeme prejsť k hlasovaniu. Takže vás poprosím, aby ste využili vaše hlasovacie karty, aby ste ich vsunuli do hlasovacích zariadení Najskôr si vyskúšame, či naše zariadenia dobre fungujú, či také skúšobné hlasovanie prebehne ako prvé. Takže prosím, hlasujte. Niekto tu ešte nehlasoval, hoci kartičku zariadení má. Dobre, už hlasovali všetci. Dobre, končím hlasovanie. Takže poďme teraz hlasovať o správe kolegu Christoforu. Fond Solidarity. Návrh 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 17 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 19 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 20. Pardon, 19. Pardon, predsa len 20. 20, kto je za kto proti? Overíme si. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené 22 za, 12 proti. 21 za, proti kto sa zdržal? Overíme. Hlasovanie otvorené. 21. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 16 za, 16 proti. 22 za, proti. Kto sa zdržal? zamietnuté, 23 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 24 za, proti, overíme, 24, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Schválené 18 za, 13 proti. 25, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Mám pocit, že to bolo zamietnuté, ale radšej overíme. 25, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 13 za, 17 proti. 26, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Jednotka za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. dva za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. tri za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Štvorka za proti, kto sa zdržal, schválené 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, schválené 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa, 7. za, proti, overíme si to, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené 18 za, 16 proti. Osmička, kto je za? Kto je proti? Overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania zamietnuté, 13 za, 21 proti, 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 11, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz celý text pozmenenej verzii. Urobíme to elektronicky, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Schválené 37 za, 1 proti. Blahoželáme spravodajcovi. A teraz ideme hlasovať o správe Ali nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na polnohospodárských trhoch. Máme pozmaňovací návrh 25, ktorý bol stiahnutý. Takže 25 stiahnutá. Hneď na prvej strane to máme. Pred kompromisom číslo 3. Hlasujeme 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Dobre, overíme. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté 15 za, 22 proti. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené 19 za, 17 proti. 20. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 21. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 22. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme návrhom kompromis 2. Kompromis 2. Kto je za? Kto proti? Dôležité hlasovanie, takže by som overil. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania schválené. Kompromis 2 schválený, 25 hlasov za, 12 proti. Pokračujeme kompromisom 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pokračujeme návrhom 31. Kto je za? 31. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 33. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že bolo prijaté, ale radšej si skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Schválené 20 za, 13 proti. 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 35, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Schválené zrejme, ale radšej overíme 35. -ku. Schválené 26 za, 9 proti. Prosím, zdvíhajte poriadne ruky, tak získame čas. 36, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené 37, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pokračujeme návrhom 43. Kto je za? kto proti, kto sa zdržal, schválené, 44 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 45. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 46. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 47. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 48. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 49 za. Proti? Kto sa zdržal? Schválené. 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 51. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme jednotku. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté 14 za, 20 proti. To bola jednotka. Pokračujeme dvojkou. 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. 3 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 4 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7 za. Proti kto sa zdržal, zamietnuté 8 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 11 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 12 za, proti, kto sa zdržal? Schválené. 13 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 14 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 15 za. Proti. Overíme. 15. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania schválené. 19 za, 18 proti. 16, kto je za? Kto je proti? Hm, neviem presne, overíme. Menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. 16. Konec hlasovania. Schválené. 24 za, 13 proti. Teraz 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mám pocit, že prijaté, ale overíme. Elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Schválené 20 za, 18 proti. A teraz text ako celok. Elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. 31 hlasov za, 5 proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme pánovi Alimu. Nous en venons. A teraz sa dostávame k oddielu 3 rozpočtu 2016. Pán Fernández dnes ráno vystúpil s viacerými návrhmi, návrhmi transferov. Nie, nie sú to transfery. Takže poďme k iným oddielom. Najskôr to, čo netreba prebrať za zavretými dverami. Kolega Depre tu dostáva slovo. Pán predseda, ja osobne som chcel naozaj overiť, že opravu 3 budeme riešiť in kamera. Áno, a potom pokiaľ ide o štvorku, tam nie je problém, žiadny problém. Takže som za. Ak je to štvorka, článok 27 hovorí predseda. to je bezpečnosť, čiže to je s zatvorenými dverami. A potom 25, článok 25, tam to môžeme schváliť bez hlasovania, že? Áno, bez problémov hovorí pán Depre. Dobre, takže schválené. A potom European Data Protection Supervisor, to je 25 tiež bez problémov, dobre. A teda ešte než prejdeme zatvorené dvere, tak pani Homajer k budovám. Milý pán predseda, môžem byť veľmi stručná. E SVČ nám e, predložil materiál. E, pred dňom ho museli zásadne revidovať, pretože sa prepočítali, pomýlili o 3 milióny. Takže z tohto dôvodu by som chcela tieto údaje presne skontrolovať, lebo si myslím, že treba naozaj riadne konanie začať, nielen informačný postup. Rada požadovala viac informácií, údaje jednoducho jasné nie sú, takže navrhujem, aby to celé začalo bežať od od znova, keďže ja som to včera dostala a ešte len tieňoví spravodajcovia mali možnosť si to čítať len dnes. A aspoň šancu im musíme dať, aby sa do toho pozreli. A ja by som rada túto možnosť mala, takže na nasledujúcom zasadnutí navrhujem, aby sme sa tomuto venovali. Dobre, takže odklad. V stredu 14. to bude v Štrasburgu. Dobre? Takže nové konanie, žiadne predlženie, nové konanie, lebo včera sme obdržali nový materiál. Áno, výborne, takže 14. septembra sa budeme môcť oboznámiť s návrhom komisie, pokiaľ ide o midterm review. Tak teda komisia nazvala svoj text review a nie revision. Už každý nech si to vysvetlí po svojom. A sú tu prosím ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré by sa dali prebrať počas verejného zasadnutia? Nie. Takže ideme zatvorené dvere a týmto teda vyzývam tých, ktorí tu nemajú čo hľadať na zasadnutí in camera, aby sa opustili.